texty e, zo zasadnutia z 11. novembra sú k dispozícii. Sú nejaké námietky? Nie sú. Tým pádom je zápisnica schválená.